Uh, Kolegyne, kolegovia, myslím si, že môžeme začať naše zasadnutie, takže prvý bod schválenie programu, ak nie sú žiadne námietky, môžeme považovať náš program za schválený bez akýkoľvek úprav, oznámenia. Iba by som chcel pripomenúť, že dnes máme dispozíciu tlmočenia do 19 jazykov a zasadnutie nebude nebude vysielaná na internete. A teraz môžeme pristúpiť k skutočnom dôvodu tohoto zasadnutia. Ide tu o štruktúrovaný dialog s komisiou. Dnes sme pozvali komisára Ariasa Kaneteho, aby sme viedli diskusiu. Býva to tak, že začíname takéto, takýto dialog prihovorom z komisie a potom vedieme diskusiu, takže pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda Lavia, poslankyne poslanci, dovolte, aby som sa na úvod poďakoval tomuto výboru ako Európskom parlamentu za vašu podporu, pokiaľ ide o myšlienku energetickej únie, tu ide o vytvorenie určitého rámca pre energetické a klimatické politiky na najbližších 5 rokov. Dnes sa zameriam na niektoré dôležité oblasti práce tohoto výboru v tomto roku. Chcel by som povedať, že pôjde o ETS a nie ETS sektory. Ide aj účinnosť, obnoviteľné zdroje, otázky riadenia a potom aj medzinárodné dis- diskusie, rozhovory o klimatických zmenách, konferencia v neskôršej fáze tohoto roku. Začal by som tematikou ETS, to je jeden z hlavných pilierov našej politiky, pokiaľ znižovanie emisí uhlíka. Pokiaľ ide o túto aktivitu, e, odvedla sa to veľká práca, je to vytvorenie určitých e, ďalších krokov, pokiaľ ide o klimatickú politiku. Chcel by som pripomínať, že minulý rok v novembri ETS sa vlastne pretavilo do určitého rámca a dôležité, aby sa zabezpečili tieto kroky čo najskôr. Toto sa plne odzrkadlo v pracovnom programe komisie na tento rok. Pokiaľ ide o budúci návrh komisie, sa bude zameriavať na tie aspekty, kde vlastne v oktobri minulého roku poskytujú európsky lídry určité usmernenia. Tu ide o voľné alokácie priemyslu bez toho, aby sa všetky tieto kvóty e, riešili prostredníctvom e, aukcií a potom tu ide podporu inovácií a potom ide voľná alokácia E, kvót a uľahčiť situáciu niektorých členských štátov. Ako iste viete, ustanovenie, ktoré sa týkajú úniku uhlíka Carbon Leakage, to bude preklad do roku 2020, pokiaľ ide o tie voľne disponibilné e, prídely, e, tie sa budú postupne znižovať. Ide o to, ako vlastne to riešiť takým spôsobom, aby zabezpečili inovatívne a dobre fungujúce priemyselné odvetvie v Európe. Pokiaľ ide o revíziu ETS po období 2020, komisia momentálne analizuje stovky reakcií zo strany priemyslu, zo strany občanov, pokiaľ ide o združení mimovládnych organizácií ako verejných orgánov, to je to, čo získalo v rámci verejných konzultácií. Aby by som nechcel pripomenúť, že vlastne som prislúbil revíziu ETS, chceme to zabezpečiť najskôr, potom ako sa vlastne podarí zabezpečiť legislatívu, ktorá bude stabilizovať trhy. V tejto súvislosti vítam konštruktívne diskusie, ktoré sa budú týkať príslušných zložiek legislatívnych, pokiaľ ide o e, tieto témy a ide o to, ako vytvoriť e, stabilizačnú rezervu. Momentálne ide o to, eh, že je dôležité, aby sme vytvorili dobrý kompromis. Pokiaľ ide o nie ETS sektor, chcel by som informovať o tom, že sme vlastne začali verejné konzultácie, ktoré sa týkajú eh, napríklad problematiky, aj eh, pokiaľ ide o zmenu použitia pôdy. Ide to napríklad o to, aby sa zabezpečili jednotlivé návrhy v roku 2016 E, ide tu o to, že ako napríklad znižovať emisie v cestnej doprave, ako som povedal tomuto výboru predtým, ako vlastne sa budeme zaoberať novými legislatívnymi krokmi. Je môj úmyslom, aby sme si vypočuli názory všetkých e, zaujímavých subjektov, aby sme sa zapodívali komplexitu tohoto vecou. Pokiaľ ide o cestnú dopravu a znižovanie uhlíka, to je veľmi komplexná vec nesmieme to riešiť izolovanie. Preto by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som oficiálne vyzval predsedu, vášho predsedu pána Lavia, aby hovoril v mene e, vášho výboru na konferencii zainteresovaných subjektov E, tu organizujeme spolu s komisárkou Bienkovskou a Bulls. Bude to 18. júna v Bozáre. Dovolte, aby som ešte pripomenul dôležité aspekty energetickej únie. Viem, že je to veľmi dôležité z hľadiska Európskeho parlamentu a tu by som chcel hovoriť o energetickej účinnosti. Pokiaľ je účinnosť, musí to byť jedna z našich hlavných priorít za to, aby energetický systém Európy bol spolahlivý, účinný. Má významný vplyv na to, pokiaľ ide o úspory energie a pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2. Neskôršia fáza tohoto roku vypracujeme stratégiu, ktorá sa týka chladenia a kúreň, aby sme využili potenciál tejto oblasti. Pokiaľ ide o e, importy e, Európy, e, importy plynu v Európe sú veľmi veľké a musíme preto znižovať našu závislosť. V roku 2016 budeme prezentovať revíziu smerníc energetickej účinnosti a tá revízia bude znamenať aj, že tu bude návrh, pokiaľ ďalšie kroky následnosti na požiadavku Európskej rady, by sa do roku 2020 prehodnotili ciele, aby sa tu dosiahol cieľ 30 na úrovni EÚ. Pokiaľ ide o revíziu smernice energetickej účinnosti, bude to prepojené s revíziou smernice o energetickej účinnosti budov, aby sa stanovili strategické ciele v októbri na rade, aby sa to pretavilo s konkrétnym opatrením. Na záver, politiky týkajúce energetickej účinnosti a ekodizajn, energetické označovanie, to musí byť efektívne, nesme to na, narušovať trhovú situáciu v celej Európe. Ako ešte viete, komisia revidovala ekodizajn, novú smernicu a smernicu energetického označovaní v posledných dvoch rokoch. Táto revízia skonštatovala, že vlastne E, nie sú to žiadne negatívne zásahy, pokiaľ ide ekodizajn alebo označovanie energetickej účinnosti. Tu ide o to, aby sa spojili všetci, všetky zainteresované subjekty, členské štáty, priemysel a mimovládne organizácie. Tu ide o to, ako vlastne využiť tieto úspory. Sú to úspory, ktoré zodpovedajú vlastne každoročne spotrebené energetiky, energie e, Talianska. Je to do 465 eur na domácnosť, to znamená, že pokiaľ ide o túto e, revíziu, je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o smernicu o energetickom označovaní, tá e, musí byť revidovaná. Pokiaľ ide o existujúcu systém a skal A++ až D, sa musí zmeniť na to, aby to bolo zrniteľnejšie pre spotrebiteľov, aby to bola kredibilita tej značky a zabezpečila sa účinnosť a aby sa presvedčili spotrebiteľi, aby kupovali efektívnejšie výrobky. Zároveň samozrejme presadzovanie dohod na trávom je veľmi dôležité, musí sa to zlepšiť na to, aby sa redukovali straty, ktoré sú súvisia s nezabezpečením. Je dôležité, aby sme boli obozretní k občanom, aby tam bol aj zoznam produktov a musí to byť súčasťou pracovného plánu. Poslankyne poslanci, Energetická únia sa bude vyžadovať fundamentálnu transformáciu energetického systému Európy. Chceme byť na prvom mieste, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie, je dôležité, aby sme sledovali aj samozrejme ďalšie ciele v oblasti klímy, takže tu ide o to, že si to vyžaduje holistický prístup. Mojou prvou prioritou je, aby sme zabezpečili, aby členské štáty naplnili záväzné ciele do roku 2020, pokiaľ ide zdroje energie. Európska únia momentálne je na dobrej ceste. Pokiaľ ide o správu obnoviteľných zdrojov energie, ktorú vydáme v tomto roku, zhodnotiť celý pokrok do, do e, roku 2020 a príslušných cieľov. No a preto v následných rokoch, pokiaľ ide o stratégiu tejto oblasti, musí sa vypracovať aj balík. Balík bude znamenať nový právny rámec, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie s účelom toho, aby sa mimo iného naplnené naše ciele po roku 2020, aby sa zabezpečilo to, že technológie v tejto oblasti budú nákladovo účinné, aby riešili sa dostávajúce vízy, ako napríklad integrácia do energetických trhov. Ja sa spolieham na vašu spoluprácu v tejto oblasti. Chceme, aby teda EÚ bola na prvom mieste, pokiaľ je obnoviteľnosť energie na svete a to si vyžaduje konkrétne kroky v iných sektoroch. Napríklad je to konzultatívne komunikácie, pokiaľ je trhový dizajn, to je to, čo navrhnem už teraz v lete mimo iných krokov, bude veľmi dôležité na to, aby sa riešila lepšia integrácia obnoviteľných zdrojov energie do trhov a samozrejme dôležité je tu mať primeranú za to, aby trhy boli flexibilnejšie, napríklad môžeme zabezpečiť aktívnejšiu participáciu dopytu. To znamená, že potom bude lepšie mm, odhadnúť situácia na trhu a zabezpečí sa gen- potrebná generácia. No a samozrejme to sa bude vžiadať viac technológie výskumu tejto súvislosti. E, je tu teda aktualizovaný strategický plán, ktorý sa týka e, energetických technológií. To sa zverejní v roku 2015, tam pôjde hodnotenie situácie a kroky, ktoré sa má vykonať. Poslankyne, poslanci, dovolte, aby teraz som sa zameral na riadne energetickej únie. Tak ako vlastne potvrdili lídry EÚ v oktobri 2014 a marci 2015, ako je uvedené v rámcovej stratégie pre Energetickú úniu. Komisia príde s riadením, ktoré bude dynamické, pokiaľ ide o procesy týkajúce sa Energetickej únie. Potrebujeme mať riadenie integrované, riadenie procesov, aby sme vykonali potrebné kroky na regionálne, národnej, lokálnej, ale európskej úrovni, ak to bude nevyhnutné, by sa to cieľe. Toto riadenie Musí byť transparentné, flexibilné, spolahlivé a musia sa rešpektovať práva členských štátov a inštitúcií EÚ. Som pevne odhodlaný zabezpečiť silné zapojenie Európskeho parlamentu vo všetkých aspektoch riadenia a vítam vaše názory na to, ako najlepšie by sa mohlo postupovať. Poslankyne poslanci, na môj príhovoru by som chcel zdôrazniť, aké je dôležitá úloha Európskeho parlamentu, pokiaľ dosiahnutie medzinárodného dohovoru o klimatických zmenách v Paríži tohoto roku. Komisia vypracovala určitý návrh, ktorý sa týka ambiciozno spravodlivej a záväznej dohody v Paríži. Táto dohoda mala obsahovať ambiciozne eh, prísľuby, jednotlivé pravidlá, postupy, ktoré zabezpečia zodpovednosť a transparentnosť. Tu ide o proces, ktorý zabezpečuje pravidelné hodnotenie cieľov, a to bude veľmi dôležité pre času. Ide o posilnenie záväzku všetkých strán implementovať opatrenia, aby sa uľahčilo prijatie. Je to vytvorenie rámca, pokiaľ ide o investície, zmenu oblasti investícií a vytvoriť prostredie na to, aby to boli dobré signály, aby sa mobilizovali verejné ako aj súkromné zdroje, pokiaľ ide o budovanie kapacít pre rozvojové štáty. Tu ide o vytvoriť inventárov emisí, monitorovanie systémy podávania správ a vypracovať potrebných stratégie. Európska únia nadalej zohráva dôležitú úlohu. V marci Európska únia ich 28 členských štátov boli vlastne najväčšou ekonomikou, ktorá sa zúčastní Parískej konferencie. Od teraz vlastne je to tak, že iba Európska únia, USA, Rusko, Norsko, Mexiko, Gabun, Švajčiarsko, a Lichtensteinsko predložili svoje príspevky, pokiaľ ide o Parížskú konferenciu. A tu hovoríme o 35 krajinách z takmer 200. Pokiaľ ide o rámec do roku 2030 týka sa klímy a e-, energie, to znamená dôležité ciele, pokiaľ som tie cieľov, Príspevok EÚ znamená, že EÚ je na náklad efektívnej ciele a je tu snaha znížiť redukcie 80%. Toto je v súlade s IPCC a ich hodnotení, pokiaľ ide o nevyhnutné redukcie od rozvinutých štátov ako skupiny, aby sa znížili emisie 80 porovnaní s rokom 1990 do roku 2050 je to v súlade s cieľmi znižovania globálnych emisí o 60 v porovnaní s úrovňou z roku 2010 a to roku 2050. A to sme v tom rámci IPCC, toho, čo je nevyhnutné 40 až 70 na to, aby sa podarilo dosiahnuť maximálne teda stupne, kroky a líderstvo, pokiaľ ide o G20 E, to sú dôležité iniciatívy, musíme mobilizovať 75% emisí a to je veľmi dôležité, aby spolupracovali štáty, ktoré emitujú veľké emisie a majú vysoké príjmy a ide do to, aby INDC postupovali takto isto. No, zároveň je pre nám ešte veľa práce najbližších mesiacov a komisia EASVČ ako členské štáty budú spolupracovať, aby zabezpečili to, že klimatické zmeny budú súčasťou agendy na jednotlivých e, fórach, ide o bilaterálne kontakty, ale aj na G7 20. Európsky parlament vyšle delegáciu na konferenciu strán. V tomto roku je veľmi dôležité, Európska únia hovorila jedným hlasom na medzinárodných fórach a poslanci zohrávali dôležitú úlohu, pokiaľ ide o to, aby sa zabezpečili ambiciozne, spravodlivé a účinné dohovory ktoré chce dosiahnuť Európska únia. Pokiaľ ide o mieru verejnej podpory pre klimatické kroky sú len vysoké. 9 z 10 občanov sú toho názoru, že klimatické zmeny sú vážnym problémom a 4 z 5 si myslia, že boj proti klimatickým zmenám môže byť dobré pre ekonomiku. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Thank you very much, Commissioner, and now we can... Uh, Ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz môžeme začať s prvým kolom otázok. Najprv koordinátori, takže ako prvý dostane slovo Peter Líze. Máme dve minúty pre rečníka. Ďakujem pekne, vážený pán. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr. Máme tu plenárku k téme, ktorá v našom výbore je spracovaná. Máme tu aj navštevnícke skupiny ale ja sa teším, že ste medzi nami a chcem vám zablahoželať osobne aj v mene našej skupiny. Urobili ste ako komisár veľa tejto oblasti, pretože pomáhate, pokiaľ ide o rezervu trhovú stabilizačnú, tak tam jednoducho ste ambicioznejší ako predchodca. Ďakujem pekne. Ale tri otázky z môjho pohľadu, pokiaľ ide o tú správu veci verejnej, governance, aj tu sa angažujete v prospech Európskeho parlamentu ale chcel by som ešte jasne od vás počuť, že všade tam, kde to je možné pri energetickej únii, aby sme vychádzali zo smerníc a nariadení, aby sme jednoducho sa vrátili k tomu, že parlament je spolu rozhodujúci, aby sme sa nevrátili dozadu, pokiaľ ide o smernice a nariadenia, aby to bolo tak, aby to bolo na úrovni iba medzivládnej podoby. Takže to by ste mohli ešte potvrdiť. A ďalšia otázka, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, Predseda komisie Juncker pred zvolením v parlamente povedal, že chceme dosiahnuť cieľ 30% minimálne. v tom dokumente generickej únie to nie je tak jasne formulované, aké uistenie môžeme dostať, že skutočne dostaneme to, čo Jean-Claude Juncker parlamentu slúbil. A tretia otázka, pokiaľ ide o obchod s emisiami, sme pred veľkou reformou emisného obchodu, ide to otázku uhlíkového úniku, to znamená, ide tu o zníženie sa, e, o vyhnutie sa zníženiu pracovných príležitostí. Je to dôležitá téma. Mohli by ste súhlasiť so mnou, že potrebujeme skutočne na mieru šité riešenie, pokiaľ ide ten zoznam o uhlíku z roku 2008. Niektoré podniky hovoria, že vlastne sa s nimi zaobchádza a malo by sa to každý rok prekontrolovať, že či skutočne sa bude takto postupovať. Chceme sa držať toho princípu, ale podľa môjho názoru potrebujeme revíziu a možno viac ako iba raz za 10 rokov. Ďakujem pekne. Pán Parňo. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ospravedlňujem nášho koordinátora, mal by prísť každú chvíľu Matias Grote. Ja by som rád hovoril o klimatickom oteplovaní o parížskej konferencii z decembra 2015. Venovali ste sa aj dvom veľmi významným témam, e, emisný obchod a riadenie v energetickej oblasti. A kolegovia z politickej skupiny socialistov a demokratov sa k tomu vyjadria. Ja sa vrátim k tej parížskej konferencii a k jednotlivým záväzkom EÚ, ktoré ste predložili e, pred sekretariátom e, tejto klimatickej konferencie vzhľadom na túto 21. konferenciu OSN o klíme, ktorá sa bude konať od 30. novembra do decembra 2015 v Paríži. A tie záväzky idú správnym smerom Všetci sme na rovnakej vlnovej dĺžke, aby sme dosiahli e, významný pokles e, skleníkových emisí v porovnaní e, tých 40 v porovnaní z tých 2015, tých 27 energetického mixu a 27 úspor energie. To má byť príkladom pre tretie krajiny, ktoré často pokrývkávajú v tých záväzkoch pri klimatickom oteplovaní. Táto konferencia by mala byť nielen schôdzou, kde by sme sa mali snažiť, ale aj rozhodnúť, či už tomu veríme alebo nie. Mal by to byť spúšťací moment takého mechanizmu, ktorý umožní medzinárodnému spoločenstvu e, ísť lepším smerom, upraviť tú doterajšiu tendenciu aby to zvyšovanie teploty bolo nižšie ako tie 2 stupne. A treba pochopiť určité aspekty aj v národných záväzkoch, spoločné pravidlá pre zabezpečenie transparentnosti, kompatibilita záväzkov, nástroje spolupráce, aby sme zabezpečili technologicky alebo teda transfery technológií do tých krajín, ktoré to najviac potrebuje. A ešte jedna téma. Prijali sme v Kodani záväzky pri Limskom samite. Ten klimatický fond mal asi 10 miliard eur. Pán komisár, mohli by ste nám povedať, v akej, v akej sme situácii, pokiaľ ide o financovanie toho zeleného fondu? a aký bol, aké boli závery e, z neformálneho samitu e, Rady ministrov e, životného prostredia v Rige pani Višnevská. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Budem úprimná. Ten projekt energetickej únie z nášho polského pohľadu je takým sklamaním pán Tusk, ktorý svojho času ako predseda vlády povedal, že Norická únia by mala vychádzať zo spoločných nákupov plynu. Ten návrh, ktorý je teraz prezentovaný, nespomína takéto spoločné nákupy a pokiaľ ide o uhlík, tak tu dokonca dochádza k uhlíkovej sekvestrácii, takže z nášho uhla pohľadu by som sa chcel spý, chcela spýtať, čo urobíme s našou, našim uholným priemyslom. E, z neho vychádza skutočne celé naše odvetvie v Polsku. Čo sa stane s našimi baňami? Obstoja v budúcnosti? A čo sa stane s modernými technológiami, napríklad pokiaľ ide o podpovrchovú e, o podpovrchové spliňovanie uhlia skutočne nám to pomôže e, ponechať si pracovné príležitosti? Podľa mňa áno, mohlo by to vytvoriť aj určitú, e, určité výhody e, z pohľadu životného prostredia a jeho ochrany, hoci niektoré, niektoré látky, ktoré by pri takomto procese vznikli, museli byť uchytené pod povrchom zeme. Minulý rok sa konali prvé pokusy v tejto oblasti, ale technológia zatiaľ ešte nie je stále pripravená na komerčné využívania a pomoc Európskej únie bude pravdepodobne potrebná pre takú komercializáciu takéto technológie. Vidíte tu nejakú úlohu pre túto technológiu v Európe? A ďalšia otázka tá sa týka nekontrolovaných transferov elektriny medzi krajinami, čo by mohol byť problém, pokiaľ ide o elektrínu, ktorá vlastne sa transferuje cez Polsko do Severného Nemecka, cez Českú republiku do Južného Nemecka, čo vlastne vedie k rýchlejšiemu rýchlejšiemu opotrebeniu technológií, ktoré máme v rámci infraštruktúry. Čo robíme s tou infraštruktúrou, ktorá sa týmto spôsobom opotrebováva? Dostaneme nejakú uh, dostaneme nejaké odškodnenie v tomto zmysle. Pokiaľ ide o organizáciu e, regulátorov energetických v Európskej únie, tí už boli oslovení a otázka je, ako tento problém chceme vyriešiť v budúcnosti. Myslíte si, že európske inštitúcie by mali byť jednoducho do tohoto sporu zaangažované? Ďakujeme pekne. Ďakujeme a za Alde dostane slovo pán Gerbendy. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pán komisár za veľké množstvo informácií, ktoré ste nám vo vašich úvodných slovách sprostredkovali. Ja mám pár otázok. Jedna otázka sa týka dosiahnutia všeobecných cieľov do roku 2020. Stále počúvame, že sme na správnej ceste, pokiaľ ide ich dosiahnutie, ale keď sa pozriem na svoju vlastnú krajinu, tak my sme, pokiaľ ide naše emisie, znížili tieto počas ostatných rokov, ale teraz hospodárstvo začalo narastať, tak sme mali percentu, 1% náraz, e, pokiaľ ide o emisie. Takže moja otázka je, máte skutočne pocit, že toto bude možno taký všeobecný obraz v celej Európe, že teraz vlastne hospodárstvo začína opätovne narastať a teda chvala Bohu tomu tak je. Ako teda sme, pokiaľ ide o o, o, o to oddelenie emisí a ich nárastu a pokiaľ ide o hospodársky nárast. A druhá otázka tá sa týka našich e, cieľov, respektíve cieľov, ktoré sa týkajú Nemecka. A to súvisí aj trochu s tými cieľmi 2020. My vieme, že rok 2020 nie je nejaká prekážka, skôr je tu ten rok 2050 a dostať sa vôbec do tejto do to, k tomuto termínu. Možno by bolo dobré, aby členské štáty, mali by sme ich požiadať, aby predložili nejaké cestovné mapy, ako oni vlastne chcú dosiahnuť tieto ciele do roku 2050, pretože momentálne tu mám pocit, že tu, v tej chvíli, keď nás to boli, tak jednoducho stiahneme a nerobíme tie opatrenia, ktoré by sme mali urobiť, takže tieto cestovné mapy by možno by mali byť lepším spôsobom pripravené. A posledná otázka, tá sa týka Paríža. Vyjadrili ste znepokojenie, sklamanie ohľadne toho, že 35 krajín, ktoré zaslali e, e, tie jednotlivé odporúčania za vlastnou stranou. Čo môže teda urobiť vlastná každá európska krajina v tom zmysle, aby tento proces sa urýchlil? Čo v tejto oblasti plánujete? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za GUE pani Kilanen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne aj členovi komisie. A najprv by som chcela povedať, že som si všimla, že sa tu spomína teda aj doprava ako, dopra- ako sektor, ktorý nie je sektorom ETS a je teda možno dobré, že možno v júni budeme mať konferenciu sorry for the disturbance. I know it's, it's the English translation. There's a big buzz on it, so we don't hear English. Je mi ľúto, ale na anglickom kanáli jednoducho nie je dobre počuť signál, takže finština teraz nie je dobre počuteľná, ospravedlňuje sa rečníka. Mám teda, rečníčka, mám teda hovoriť po anglicky, alebo to prejde aj cez tlmočenie? Nikto nič nerozumel, takže asi budem musieť hovoriť po anglicky. Dobre, takže budem pokračovať. Ja som teda chcela sa predovšetkým poďakovať pánovi komisárovi za to, že sa tu zdôraznila oblasť dopravy ako sektor, ktorý nepatrí do ETS a 18. júna budeme mať spoločnú konferenciu a chcela by som sa spýtať, že či tu možno bude nejaký predbežný časový harmonogram v tom zmysle, že ktoré požiadavky vlastne sektoru dopravy v tejto oblasti budú predložené a okrem toho by som chcela možno sa spýtať aj podobnú otázku, ako sa spýtal pán Gerbrandy, pokiaľ ide o rokovania o klíme. Mám určité obavy v tom zmysle, že vlastne tu máme iba taký malý počet krajín, ktoré sprostredkovali svoje cieľ a už máme predsa maj. To znamená, máme nejaké prostriedky, kde by vlastne e, mohla Európska únia posilniť svoju vlastnú iniciatívu a zdôrazniť tú svoju vlastnú úlohu. A okrem toho by som ešte chcela povedať niečo, pokiaľ ide energetickú úniu. Ako to vyzerá? Je v Európe možné dosiahnuť spoločný názor, pokiaľ ide o to, ako dosiahneme našu energetickú nezávislosť a to v celej Európskej únie. Ďakujem pekne, pán Eckhout. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za všetky vaše informácie a Vrátim sa teda k niektorým tým otázkam, ktoré tu už odzneli, ale možno by sme ich mali sprecíznieť v tom zmysle, aby ten plán bol presný. Pretože jeden z tých všeobecných obáv, ktorú tu máme, je skutočnosť, že to, čo sa tu deje, že energetická a klimatická politika, čo boli vlastne prioritami tejto, tohto výboru, sú nám vlastne diktované zo strany záverov rady ktoré boli prijaté jednomyselne. A my vieme, že v Európe to funguje tak, že vlastne rada zadáva takú strategickú orientáciu, ale potom legislatívna práca sa robí na forme, vo forme kolegislácie. Takže to, že komisia má právo na iniciatívne, pokiaľ ide o navrhované zákony, tak to je. A mám pocit, že pokiaľ ide o jednu z tých priorít komisie, je to, že vlastne iba robí to, čo je rada hovorí. A myslím, že Juncker na začiatku povedal, že by chceli politickejšiu komisiu, ale pokiaľ ide o priority v oblasti energetiky, tak tam máme komisára, ktorý nie je politik, politický, ale iba jednoducho nasleduje to, čo robí rada. Takže toto my očakávame od toho, keď očakávame, že komisia by mala byť politickejšia ak nám chcete vyvrátiť náš dojem, tak by ste nám mohli povedať, ako jednoducho nechcete dodržiavať tie závery rady, kde sú celkom jasne naznačené, e, ich, kde je naznačené to, ako prekračujú ten svoj mandát. Napríklad pokiaľ ide o účinnosť, tak tam ste uviedli, že sa počíta s 35%, ale Juncker slúbil záväzný cieľ 30% energetickej účinnosti. Takže čo my očakávame, keď komisia predloží toto právo iniciatívy? Očakávame legislatívny návrh, ktorý bude definovať záväzný návrh vo výške 30 a klodop na minimálne 30. Ale ja budem spokojný, keď urobia taký návrh, kde bude nejaký záväzný cieľ a nebude sa tu jednoducho nasledovať to, čo hovorí komisia. Pokiaľ ide obnoviteľné zdroje, hovoríte, že Európa musí byť tým vodcom vo svete, ale my vieme, že to je jednoducho nemožné ak bude mať iba európske cieľa, nie národné ciele, my vieme, že niektoré členské štáty majú ťažkosti, ale pokiaľ legislatívne návrhy, tak tie sa dajú obísť, pretože tam potom robíme na úrovni väčšiny a nie na úrovni jednomyselnosti. Takže aj tu očakávam zo strany komisie vážnejší zámer, byť takou vodcovskou silou, aby sme dosiahli tu oblasti tiež pokrok, aby členské štáty skutočne si plnili svoje ciele v oblasti obnoviteľných cieľov. Takže prosím vás, povedzte celkom jasne, ako chcete sa s tým vysporiadať, pretože inak budem mať iba pocit, že to bude mať iba e, to, že komisia bude nasledovať to, čo zadá rada. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Pedišiny. Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer, pán komisár. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami Hovorili ste o výskume v energetickom sektore. Minulý rok komisia vytvorila network pre výskum, vývoj a aby sme zistili, aký má dopad ťažba mm, mm, brilicového plynu a aké sú projekty ťažby na území EÚ. A teraz čítam 14 eh, z týchto eh, networkov sú zamestnanci mm, komisie. 1100 predstavujú eh, zástupcov občianskej spoločnosti. Viac ako 70 priamo zastupuje finančné záujmy alebo tento ťažobný priemysel. Piatí riadiaci pracovníci pochádzajú zo sektoru ťažby bridlicového plynu. Jeden z francúzského výskumného ústavu a dvaja z dvoch členských štátov, ktoré sa najčastejšie vyslovili za tento druh energie, Veľká Británia a Polsko. E, ide o to, aby tento sektor vlastne ovládol diskusiu o bridlicovom plyne. Mnohé členské štáty aj obyvateľstvo sa vyjadrili proti. Mohli by ste to komentovať? Nemyslíte si, že komisia je ist s istým spôsobom prepojenia medzi lobbyingom a e, ťažobným priemyslom pre prílicový plyn. Ďakujem pekne a poprosím pána komisára, aby odpovedal na toto prvé kolo otázok. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, začnem odpovedať na otázku pána Lízeho Keďže ide o to riadenie, chcem samozrejme e, venovať tejto otázke, je potrebné, musíme nájsť nejakú pracovnú metódu, ktorá nám umožní zanalizovať situáciu aj za účasti EP, pretože v konečnom dôsledku riadenie je jediný spôsob, ako e, kontrolovať aplikáciu pravidel, ktoré sme rozhodli, či už klimatické zmeny, oteplovanie a tak ďalej a tak ďalej. Aj prepojenie, e, prepojenie infraštruktúr, teda celý balíček. Cieľom pre mňa je postupovať tak, aby Európsky parlament bol súčasťou tohto systému riadenia, svojou kompetentnou úlohou a so, svojim so svojou dôstojnosťou a ja urobím všetko preto. Pokiaľ ide o energetickú politiku a energetickú účinnosť, prezident Jung, predseda Juncker povedal, že chce záväzný cieľ 30 Aby som odpovedal pánovi Basovi Eckhoutovi, Komisia je nezávislá, má právo iniciatívy, ale samozrejme aj berie do úvahy závery Európskej rady, pretože ak je konsenzus v rade, znamená, že myšlienka je široko podporená a my ju musíme, my ju musíme rozvíjať. Ale samozrejme, my chceme splniť všetky záväzky, ktoré prijal e, predseda Junckera. Na, za, na tomto základe budeme pracovať aj na smernici o energetickej účinnosti a ja rozhodne chcem postupovať týmto smerom. Pokiaľ ide, pokiaľ ide o ten uhlíkový únik, to, čo sme urobili, zorganizovali sme stretnutie so všetkými sektormi e, priemyslu, ktoré e, sú vysoko spotrebiteľské, pokiaľ ide o energie. Predložili sme akýsi dotazník, aby sme mali odpovede na určité spoločné otázky. A chceme zrevidovať aj ten emisný systém kvót Chceli sme zistiť, aké boli základné výzvy e, v tomto obchode, pokiaľ ide o emisie, o kvoty a tie najlepšie benchmarky musia byť vyhodnotené každý rok, každé dva roky, každých 5 rokov. Otázka a tretia otázka. Aký najlepší postup, aby sa najviac, najlepšie aktualizovali hodnoty, či už máme postupovať e, forfetovou metodou alebo inak. A štvrtá otázka. Aké údaje sa majú dávať pre štvrtú fázu a aké údaje potrebujete pre fázu A4 a 5? V súčasnosti e, situácia e, je veľmi zložitá či regionálna diferenciácia by bola riešením. Navrhujeme pracovať s viacej ako dvomi skupinami a tá delokácia emisných povoleniek. Teda predložili sme celú sériu otázok, aby sme dosiahli spoločné riešenie Samozrejme, nie vždy sme dostali väčšinové odpovede. Treba sa venovať všetkým odpovediam. Tá konzultácia zainteresovaných prebehla a chceli sme brať do úvahy všetky stanoviská, teraz ich analizujeme. Takáto je súčasná situácia. Počúvame zainteresovaných, zasielame dotazník priemyslu, vypočúvajeme si všetky odpovede a na základe toho urobíme naše návrhy. Pán Parňo, je jasné, že Paríž bude e, zložité stretnutie, konferencia OSN so 198 krajinami, ktoré musia hlasovať jednomyselne keby tam aj s kvalifikovanou väčšinou by to bolo zložité, ale nemáme právo zlyhať. A povedali ste jednu veľmi dôležitú vec. Paríž, to nie je posledná etapa. Uh, už v Paríži sa budeme snažiť stanoviť určité ciele a potom bude stanovený aj určitý mechanizmus dynamickej kontroly. To je dôvod, prečo v Lime e, kvôli tomu, že hlavne Čína bola proti, sa nám nepodarilo dosiahnuť taký hodnotiaci proces, aby sme mohli kvantifikovať dopad všetkých záväzkov. Skôr, než sa dostaneme do Paríža, alebo ešte pred Parížom by sme chceli v oktobri zorganizovať konferenciu. Budeme ju spolupredsedať s Marokom, aby sme pozvali aj europoslancov, NGOčky, Singsanky a tak ďalej, aby sme vyhodnotili ambície všetkých, pretože uh, tie 2 stupne Celzia zvýšenie priemernej teploty to nie je jediné kritérium, aj ďalšie sú dôležité, ale uh, Potrebujeme vyslať toto dôležité posolstvo. Na to potrebujeme túto pravidelnú kontrolu, aby sme v roku 2050 boli, išli stále dobrým smerom, aby sme bojovali proti globálnemu oteplovaniu. Hovorili ste, že čo sa deje s tým zeleným fondom? Niektoré členské štáty prispievajú veľmi rozsiahlo, ale keď sa pozrieme na ročný rozpočet tak tie čísla nie sú postačujúce a aj keď niektoré sú, tak potom niektoré parlamenty blokujú tento stav. E, hovoríme asi o 10 miliónoch dolárov, ak e, to bolo správne zachytené. Problémom ale je, že by to malo fungovať ešte pred 21. a to, čo teraz robí EÚ, robí všetko preto, aby sme vyriešili ešte nedoriešené otázky a problémy, aby klimatická politika bola riešením pre e, rozvojové krajiny. Hovorili ste INDC a my sme to jednomyselne prijali, hoci s ťažkosťami, pretože niektoré členské štáty chceli ísť ďalej než 40 ale veľkým problémom bolo e, zmeny v lesnom hospodárstve a tak ďalej, ako to brať do úvahy v tom cieli 40%. A to predstavovalo problémy pre určité krajiny. Ale napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť určitú dohodu a ten najambicioznejší cieľ, ktorý pred sebou máme, myslím, že to spomenul pán Gerbrandy, ktorý eh, to teda hovoril, a síce že je pravda, že len málo krajín z G7 a G20 sa pripojilo k tým záväzkom a že by bolo dobré, keby sa pripojili čím skôr, aby sa k ním pridali aj ostatní. Spolupracuje sa s G7, s G20 dôjde k stretnutiu v Hamburgu a budeme chcieť dať najavo, že G20 aj všetky rozvojové krajiny prídu tiež so svojimi záväzkami. Veľké krajiny ako Čína alebo Austrália už vyslali signál, že sa pripravujú Niektoré krajiny zaostávajú, ale musíme spolupracovať aj s rozvojovými krajinami tak, aby aj oni si mohli vypracovať svoje ciele a s členskými štátmi sa snažíme eh, spoločne im v tom pomáhať. Pani Višnevská hovorí, že energetická únia je problém, pretože nemáme spoločný nákup plynu. Energetická únia to je stratégia na 5 rokov a ešte celé to nie je hotové. Máme 42 rôznych úloh, na ktorých musíme pracovať a spoločný nákup sa dostane do diskusie v rámci spoločnej reformy a o tom, že sa budeme usilovať o zabezpečenie dodávok Musíme sa snažiť vypracovať spoločné nákupy plynu. Keď uvidíme, že nejaká krajina je v krízovej situácii alebo že závisí od jedného jediného dodávateľa a musíme tiež vyhoveť pravidlám vnútorného trhu VTO a podľa toho prepracujeme aj nariadenie o energetickej bezpečnosti a bezpečnosti dodávok. A teraz problematika uhlia. Uhlie aj dlho do budúcnosti bude ešte súčasťou energetického mixu, pretože každý členský štát má právo sa rozhodnúť, ako bude vyzerať jeho vlastný energetický mix – na druhú stranu majú krajiny svoje záväzné úlohy znižovať uhlíkové emisie a my sa teda pokúsime maximálne pomôcť modernizovať infraštruktúry tak, aby sa situácia zlepšila v prípade úniku uhlíka. Budeme poskytovať zvláštne úľavy pri ultra suprakritickom spaľovaní a budeme uvažovať aj o dosiahnutí vedeckého a technického pokroku spoločne s Čínou a USA v prípade skladovania uhlíku. Táto technológia sa už rozvíja. My sa musíme snažiť o zníženie nákladov. Dosiaľ ešte táto technológia nie je e, komerčne, teda nemôže vstúpiť na trh. A tiež je potrebné zistiť, keď sa uhlík bude ukladať, aby to samozrejme aj splňalo bezpečnostné požiadavky a otázky životného prostredia a tak ďalej. Je to zložité, nebude to jednoduché naďalej, ale do tohto projektu investovať budeme. Tak ako sme to robili doteraz, eh, budeme sa snažiť poučiť z minulých chýb a budeme sa snažiť pracovať sústredenejšie. Hovorili ste aj o prenosoch elektrického prúdu a čo s tým budeme robiť. Ide o vzájomne prepojenú infraštruktúru a Polsko tu má 10-percentný podiel, takže ten 10-percentný podiel z roku 2020 ešte nemáme. Musíme ešte na tom pracovať a je to projekt spoločného záujmu, tieto vzájomné prepojenia. A tiež ste sa pýtali, ako je to s organizáciou regulátorov trhu to je aj národná kompetencia, ale aj tu ide o prenosy energie z jedného do druhého členského štátu. Preto tu musia byť ďalšie kompetencie, aby na e, regionálnej úrovni aj európsky regulátor mohol riešiť arbitrážne spory medzi jednotlivými subjektami. Mali by tu byť takéto kompetencie. Potom tu bola veľmi zložitá otázka, aký je všeobecný stav kvantitatívnych cieľov. Tieto môžem skonštatovať, že vyzerajú ako globálne dosiahnutelné, ale je tu jedna obava a to je energetická účinnosť. V súčasnej dobe máme také prognózy, že sa priblížime na 18,5 ak členské štáty urobia viacej, tak dosiahneme tých 20 ale zatiaľ chceme zabezpečiť, aby všetky členské štáty presadili e, nariadenie o energetickej účinnosti. Týka sa to aj výkonov Zahajujeme aj postup e, kvôli porušeniu proti niektorým členským štátom, ale veľmi správne ste povedali, že si musíme uvedomiť, že problémom je aj ekonomický prepad, preto nebola aj väčšia energetická účinnosť. Máme oživenie ekonomické, hoci pomalé, a v roku 2020 dosiahnuť tie ciele bude ťažké a z tých 20 na 30 to bude ešte ťažšie ako predtým a bude to vyžadovať obrovské zmeny v prístupe a bude potrebné využívať aj Junckerov plán, strategický investičný fond aby sa podporili investície do energetickej účinnosti, čo tento parlament určite zaujíma, tak som si to aspoň prečítal. Možnosť členských štátov treba nastaviť najprv legislatívny rámec, aby sme dosiahli to, čo máme dosiahnuť do roku 2030 a potom môžeme uvažovať ďalej. Na jednej strane potrebujeme e, regulatornú istotu, teda členské štáty musia vedieť, ako sa všetko uplatňuje, ETS, nie ETS, energetická účinnosť a tak ďalej. Členské štáty to všetko musia presne vedieť, podľa akých pravidiel sa hraje, hrá a potom si môžeme určiť akúsi mapu Paríži sa bude napríklad hovoriť aj o cieľoch 2050 v porovnaní s emisiami do roku 2030. Takže tá cesta do roku 2050 je už nastavená. Ale najprv sa musíme prepracovať k tým cieľom 2030, ale potom budeme musieť pokračovať aj do budúcnosti. Takže v tomto máte úplnú pravdu. A tá posledná otázka. Pani Kilanen. Pýtali ste sa na dopravu. Hoci sa tu povedalo, že sa riadíme stanoviskami rady, oktobrové závery rady hovoria že doprava bude v tom NTRS sektore a na základe toho vypracovávame sektoru, eh, mm, revíziu sektoru obchodovania s povolenkami a to bude znamenať aj to, že tie závery sa zapracujú do dopravy, do stavebníctva, A doprava už bola v ETS, ale žiadny ale žiadny členský štát to zatiaľ ešte neurobil. Komisia je samozrejme ochotná pomáhať, bude to zložité, bude to vyžadovať ďalšie úvahy a diskusie. A nemyslím si, že by to mohlo znamenať, že by sa takto nahradili štandardy v oblasti emisí CO2, pretože ETS môžu byť len doplnkom, nie náhradou pre štandardy v oblasti emisí CO2. A čo ešte ďalej môžeme urobiť, aby sme podporili politiku klimatických zmien? Z ESVČ sa snažíme aby sme sa spojili aj s ďalšími významnými aktérmi Parížskej konferencie Čínou, Austriou, Amerikou, Brazíliou, aby aj tieto krajiny mali takéto systémy a zamýšľané a stanovené ciele, ktoré by boli ambicioznejšie. Hovorilo sa tu tiež o väčšej nezávislosti v energetike. Áno, pracujeme na nezávislosti hlavne v oblasti plynu. Máme situáciu, keď 6 krajín závisí na jednom dodávateľovi. To nie je dobrá situácia. Snažíme sa urobiť veľa vecí, vybudovať južný koridor z Azerbajčanu a povedieme vysoký dialog na vysokej úrovni aj s ďalšími štátmi. Budeme to robiť aj v budúcnosti a budeme zlepšovať našu spoluprácu s ďalšími štátmi. Chceme viacej spolupracovať s Norskom, chceme aj e, stratégiu NNG, aby sme mali alternatívu na zemný plyn, teda e, skvapalnený plyn a jeho lepšie využitie. A takto som sa dotkol aj ďalšej otázky v súvislosti s radou. Mm, balíček 2030. Tam je jednomyselné hlasovanie v rade. Komisia má právo zákonodárnej iniciatívy. Samozrejme, snažíme sa toto právo využiť a chceme rešpektovať kompromisy dosiahnuté medzi radou a komisiou. to nie je všetko. Ešte tu bola otázka ohľadom vedenia. Musíme v rámci správneho riadenia a správy stanoviť správne postupy, aby sme to mohli vyhodnocovať, aby sme vyhodnotili teda ten dosiahnutý postup. Ide tiež o to, aby sme mali nielen fond pre inovácie, aby sme mohli podporovať rozvoj technológií, aby sa urobilo všetko preto, aby obnoviteľné zdroje energii boli naozaj v sieti, pretože najväčší problém s obnoviteľnými zdrojmi, že chýba prepojenie medzi členskými štátmi. To je jasný problém, ktorý musíme riešiť Musíme vytvoriť určité prepojenia, musíme začať harmonizovať naš, našu podporu, aby to bolo viac sústredené predovšetkým na trh, aby to jednoducho nenarúšalo tie naše úmysly. Takže je tu toho viacero, čo ešte budeme prezentovať, ale predtým, než sa nám to teda podarí, teda pred letom, budeme, budeme tu mať komuniké, vyhlásenie, v rámci ktorého nás načrtneme, ako jednoducho e, obnoviteľné zdroje budeme môcť e, vnímať v kontexte energetického trhu. Pán Pedičiny sa pýtal ohľadne bridlicového plynu. Momentálne robíme geologické mapovanie Európskej únie na to, aby sme mali jasnejší obraz toho, že ako vyzerá súčasná situácia, kde je takýto plyn k dispozícii, či je alebo nie, a to potrebujeme také mapovanie, ktoré bude jasnejšie. A na druhej strane potrebujeme technickú platformu momentálne, ktorá sa snaží analyzovať túto situáciu. To je iba určitá porada pre poradná úloha pre komisiu. Komisia sa bude musieť rozhodnúť ohľadne toho, že čo sa udeje vlastne s tými technológiami, ktoré tu boli problémy, aké tu boli dopady na životné prostredie v jednotlivých krajinách, či tu skutočne boli nejak také veľké opozície vyjadrené zo strany miestnych obyvateľov, kde tá technológia urobila, zaznamenala úspech a kde nie. Takže v koordinácii so s komisárom Belom budeme musieť jednoducho urobiť patričné rozhodnutia budeme sa musieť rozhodnúť, či sprísnime pravidla, alebo nie. Zatiaľ sme iba v tej počiatočnej fáze a momentálne ten rozvoj bydlicového plynu je znížený, napríklad aj v Polsku sa to znížilo v porovnaní e, s tými možnosťami, ktoré sa v minulosti stanovili, v porovnaní s tým počtom, ktorý máme teraz, takže budeme jednoducho sa tomu venovať na to, aby sme urobili všetko preto, aby tie dopadové štúdie na životné prostredie dodržiavali najvyššiu kvalitu, pokiaľ ide o využívanie tejto technológie. To je z mojej strany všetko, pán predseda. Ďakujeme pekne za vaše detailné odpovede <laughs> a teraz začneme. A teraz začneme s ďalším kolom otázok, pretože nemáme až toľko času. Máme tu viacero prihlásených rečníkov. Ako prvý dostane slovo, ako prvá dostane slovo pani Gardini, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi. Moja konkrétna otázka k ETS je nasledovná. Je to taká určitá obava, pretože smernica ETS dáva štátom možnosť rozhodnúť sa, ako použijú tieto možnosti a tržby z aukcií na účely. Je to dobrovoľné, čo teda tu narúša tak? To je moja otázka. Pokiaľ ide tu blížať sa reformu systému ETS, nemyslíte si, že účel smernice, pokiaľ ide o využitie tržie tržieb z aukcií, že by sa to malo prehodnotiť v tom zmysle, aby bolo zagarantované to, že sa to bude používať prioritným systémom, aby sa podporovali nepriame náklady predovšetkým priemyslu, aby tu nedochádzalo k tomu úniku uhlíka. Takže to je z mojej strany všetko. Teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, minulý týždeň ste boli v Polsku. Tam ste sa vyjadrili k otázke k energetickej únii, hovorili ste o globálnych cieľoch klimatických, hovorili ste, že to je priorita pre Európsku ku politiku ochrany životného prostredia, ako aj pokiaľ ide o emisný obchod. To všetko podporujem, ale máme tu určitú oblasť, pokiaľ ide o obchod s emisiami, ktorá, ktorá nám pripravuje problémy, a to je medzinárodná letecká doprava. A tu na medzinárodnej dohode prebiehajú rokovania na úrovni IKEO. a moja otázka teda je, že ako vyzerá to naše stanovisko, aké, ako to vnímajú oni, ako to vnímame my. Tí, čo sa z toho vysmiali, hovoria, že my ako Európa nebudeme musieť ešte raz zastaviť hodinky. Myslím, že to nebudeme musieť urobiť, pretože to bolo naposledy, že sme my jednoducho mm, tak, sa k tomu postavili ako naposledy, takže dúfam, že sa tu postaneme. A pokiaľ ide o offset, tak ako vlastne sa to spolu vyrokováva, tak to nebude nejaké riadne riešenie, pokiaľ ide o začlenenie leteckej dopravy do našej klimatickej stratégie, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Skôr tu potrebujeme robustný nástroj a my sme sa rozhodli, že to bude obchod s emisiami, ale preukázali sme aj dobrú vôľu pre medzinárodné rokovania, že sme ochotní nájsť medzinárodné rokovania, ale tieto musia byť robustné, takže mňa by zaujímalo vaše stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Faria. Vážený pán komisár, dobrý večer. Pokiaľ ide o to, ako my sa staviame k tomuto problému. Európska komisia povedala, že sa pokúsi dosiahnuť globálnu dohodu, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, a to aj na úrovni OSN. Teraz tu máme tú oblasť dopravy, tam zhruba do toho spada 25% všetkých emisí, ale napriek tomu sa tu nič nerobí. Nemáme žiadne nejaké modely, máme iba moduly, ale treba si uvedomiť, že zatiaľ to nie je dobre reglementované a tie emisie sú skutočne veľmi veľké a to bude ešte v budúcnosti narastať. Pokiaľ ide nejakú globálnu iniciatívu, toto by sme potrebovali na to, aby sme sa mohli pozrieť napríklad aj na dopravu námornú, to sa snažíme dosiahnuť už hruba 10 rokov a doposiaľ sa nič nedosiahlo. Takže zajtra budeme naplne hovoriť o systéme, o tom, ako to vyzerá. Ako to teda vyzerá, pán komisár? Bude tento systém internacionálne akceptovateľný? Po druhé, aké očakávania sú tu na to, aby sme skutočne v rámci Medzinárodnej organizácie pre lodnú dopravu zaznamenali určitý pokrok. Po tretie, námorná lodná doprava bude aj tu to stanovisko také, že vlastne budeme hovoriť o maximálnej emisnej hranici a po štvrté, čo chcete v Paríži dosiahnuť, aby táto dohoda skutočne bola dokončená. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Torres Martínez. Ďakujem. To, že môžeme zmeniť beh času, tak to je len vo filmoch, ale nie v skutočnom živote. A to sa aplikuje na klimatické zmeny. Dôsledky toho, čo sme urobili v minulosti, cítime dnes a to, čo robíme dnes, uvidíme v budúcnosti. Výsledok k parížskej konferencie e, spôsobí napríklad zvýšenie priemernej teploty viacej ako 2 stupne už sme viac ako 80 vyčerpali súčasne známe fosílne zdroje. Ako komisia bude pristupovať k emisiám skleníkových plynov, keď nechce obmedziť využitie fosílnych palív vzhľadom na to, že sa s touto ťažbou bude pokračovať aj frackingom alebo na širom mori. A čo si myslíte o verejnej správe v Španielsku, keď došlo na Kanárských ostrovoch vypustenie, k vypusteniu ropy do mora. Bola by som rada, keby ste mi rozhodne odpovedali na túto otázku, ide o budúcnosť našej zeme. Thank you very much. And now... Ďakujeme, pán Javor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Aj ja chcem sa spýtať otázku predovšetkým pokiaľ ide o energetickú účinnosť v tomto kontexte. Vážený pán komisár, poukázali ste na to, že komisia stanovila cieľ, aby energetickú účinnosť zlepšila. A že to je taká kľúčová otázka, ktorú my vlastne v najbližších rokoch budeme musieť riadne vyriešiť. A e, že tu chceme si stanoviť nejaké záväznejšie ciele, a že vlastne všetky členské štáty by ich potom mali dodržiavať. Avšak pokiaľ ide o Maďarsko, tak tá situácia tu vyzerá tak, že aj tu sa snažíme záležitosti napraviť a maďarský parlament sa takisto touto otázkou zaoberal, ale dospeli sme k záveru, že z praktického hľadiska záležitosti sa dajú vnímať z viacerých zorných uhlov. A potom to vyzerá tak, že ak napríklad sa členský štát nedrží týchto pravidiel, tak jednoducho väčšinou to je tak, že sú tu že to nie sú žiadne sankcie, sú tu viaceré postupy, ktoré sa aplikujú. A ja si myslím, že rok 2020, tento cieľ vlastne sme si my už dávno stanovili. Aké dopady to bude mať, aké výsledky to bude mať, s čím môžeme počítať, ak nie všetky členské štáty budú jednoducho postupovať jednotne. Potrebujeme konkrétne záväzné ciele. A teraz pán Peterle. <laughs> Thank you, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ďakujeme pekne za vaše jasné slova a ambiciozne vyjadrenia. Európska komisia sa dohodla, že sa tá miera navýšie do roku 2030 na úroveň 27%. Dúfam, že sa to udeje čo možno najskôr a zdieľam názor, že obnoviteľné zdroje energie budú zohrávať kľúčovú úlohu smerom k mu energetickému systému. Pokiaľ ide o dosiahnutie našich cieľov, Chcel by som poukázať na to, že potrebujeme strategický koncept. Čo sa chcem spýtať? Čo urobila komisia v zmysle rozvinutia takéhoto prierezového konceptu? A čo by ma zaujímalo konkrétne, je taká spolupráca v rámci trojky agri, energia a životné prostredie. Navrhujem, aby komisia spolu s členskými štátmi začala radikálne meniť spôsob, akým investujeme verejné peniaze do, produ- do vidieckého rozvoja v kontexte našich stratégií, ktoré tu máme. Máme napríklad koncept e, múdrych miest, ale potrebujeme takisto aj vidiecký priestor, ktorý sa priblíži mestám. A preto by som apeloval v tom zmysle, že musíme vytvoriť e, múdre rámce na to, aby sme mali jednotný postup. Teším sa na vašu reakciu, pán komisár. Ďakujem. Ďakujem, pán Leinen. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, povedali ste, že Paríž musí byť úspechom. A ja sa pýtam, že čo pre vás, pre Európsku úniu je úspech v Paríži, aké výsledky potrebujeme na to, aby ten úspech sa skutočne dostavil. Takisto ste poukázali na klimatickú diplomáciu, začali ste s Polskom, budeme tu mať aj summit s Čínou, plánuje sa aj špecifická, e, špecifický postup, pokiaľ ide o naše vzťahy s Čínou, tak ako to máme medzi USA a Čínou. Takisto sa tu týka a takisto je tu aj ďalšia oblasť, sú halogénne, oblasti, halogénne látky. Vlastne videli sme už aj na konferencii v Bankoku, zaznamenali sa pokroky. Čo je dôležité? Dôležité, aby sa to dostalo do Montrealského protokolu, ale na to musí určitá skupina krajín urobiť konkrétnu iniciatívu. Takže žiada Európska únia zmenu Montrealského protokolu a v neposlednom rade vítam skutočnosť, že ste hovorili o smernici o ekodizajne, že ju chcete vitalizovať, pretože vo voľbách e, to bola taká dosť tmavá oblasť, ale pokiaľ ide elektronické prístroje, tak tam môžeme dosiahnuť elektronickú účinnosť, pretože štandard technologický je oveľa vyšší ako tie prístroje, ktoré sú momentálne na trhu. Ďakujem pekne. Thank you very much. And... Ďakujem. Pekne teraz pán Gambus. Sí, comisario, primero <clears throat> agradecerle Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán komisár, som rád, že ste prišli medzi nás. Pokúsim sa položiť zo pár rýchlych otázok, pokiaľ ide o riadenie a štvorúrovňové riadenie miestne, regionálne, lokálne. Či by ste mohli upresniť, ako by mali tie nižšie úrovne sa pridať k tomu procesu výstavby energetickej únie. Hovorili ste o nákupe plynu a naznačili ste o e, e, možnosti skvapalneného plynu. Hovorili ste o niektorých častiach Európy, ale aj v Katalánsku a Index existujú technológie na spracovanie plynu. 28. novembra ste mi odpovedali, že komisia bude zblízka sledovať rozvoj tohto projektu, aby bol operatívny ešte pred 2020. Ako vyzerá tento cieľ, či ho splníme do roku 2023? Otázka. Obnoviteľné zdroje energie. Zdá sa, že v členských štátoch sú politiky, zasa nešli správnym smerom posledné roky. Nehovorím konkrétne o Španielsku. Ako zmeniť tieto dysfunkcie a v kontakte s členskými štátmi e, cítite nejakú vôľu, že chcú zmeniť tú svoju politiku? Ďakujem pekne, teraz pokračujeme v diskusii. Chcem sa poďakovať za to, že ste prišli medzi nás. Pán komentár, ďakujem pekne Pán komisár, ďakujem pekne za informácie eh, aj za to, že ste zdôraznili dôležitosť nášho výboru, pokiaľ ide o energetickú úniu. Ocením aj to, že vlastne energetická účinnosť je pre vás veľmi dôležitá z hľadiska hierarchie, môže zabezpečiť potrebné úspory. No a častokrát totižto je to tak, že vyťažené palivá sú predmetom dotácií, takže tá cena tam nie je reálna, takže preto je veľmi dôležitá cesta tých úspor. Dobre preto aj recyklovať samozrejme. Tak chcem sa spýtať, aké kroky plánujete v prepojení energetickej účinnosti a účinnosti využívania zdrojov. Samozrejme chápam, že si to vyžaduje veľa práce a cením si toto úsilie, je dôležité, aby sa vyslali správne signály, pokiaľ ide o priemysel, aby sa investovalo do tejto oblasti. Ďakujem. Mr. Faria. Ďakujem pekne, teraz pán Faria. Eh, Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, ja mám ešte jednu otázku. Je to v podstate podobné ako pán Mills. Teraz by som prešiel do angličtiny, ak dovolíte. Môžem kľudne aj po portugalsky, ale teda poďme po anglicky. Pokiaľ ide oznámenie o energetickej únii, komisia tam vyjadrila, že Európska únia musí investovať do pokročilých alternatívnych palív, je dôležité zlepšiť jednotlivé procesy, je, kľúčové je samozrejme zabezpečiť investície, dôležité je vytvoriť aj prostredie, aby sa podarilo stabilizovať prostredie pre investorov. A zároveň tu vidíme veľké rozdiely, pokiaľ ide o schopnosti členských štátov posúť tejto oblasti. Súvisí to s viacerými dôvodmi. To, čo sme zažili v rámci procesu ILUK, ide o to, že sa roky neinvestovalo, súviselo to s tou skutočnosťou, že tie politiky neboli dostatočne jasné. Pokiaľ ide o túto tému, chcem sa spýtať, ako prostredníctvom Európskej únie sa chceme poučiť z našich chýb minulosti, ako chceme zabezpečiť investície, hľadanie energetických riešení. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz pani Dali. Thank you, chair, and thanks. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že pravidelne chodíte na náš výbor a nás informujete o aktuálnej situácii. Myslím si, že je tu široká zhoda, že dobre fungujúci systém ETS môže slúžiť ako účinný nástroj, pokiaľ ide ochranu klímy. Podľa môjho názoru je možné to zabezpečiť aj tak, že môžeme to zapojiť ďalších aktérov. Chcem sa spýtať, ako vlastne v budúcnosti bude možné prostredstvom ETS riešiť tie veľké výzvy, ktoré sú relevantné pre niektoré iné sektory, pokiaľ ide o problematiku znižovania emisí, ak sa má teda ETS rozšíriť, aké e, sektory budú pod ten systém spadať. Ďakujem. Thank you very much. Now, Ďakujem pekne. Teraz pán Ek. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za túto rozpravu. Chcem sa vám poďakovať aj dotrajšiu klimatickú politiku. Samozrejme, vítam vaše úsilie v tom zmysle, aby e, konferencia v Paríži bola úspešná. Otvorene povedané, ja by som očakával ambicioznejšie klimatické ciele, znižovanie emisí CO2 do roku 2050. To mohlo byť aj vyššie No Ale teraz poďme k mojej skutočnej otázke. Je vedecky dokázané alebo známe, že sú tu viaceré dôvody a zdroje, ale napríklad globálna, globálna produkcia mesa spôsobuje výrazné emisie CO2 a negatívne, negatívne to ovplyvňuje našu klímu. Myslím si, že to malo byť tiež predmetom diskusie, otvorené diskusie na konferencii. Totižto na svete žije 1,5 miliardy hovedzieho dobytka a emitujú každý deň 4,5 litra metánu a potom sú tu aj ďalšie ehm, chovné zvieratá, ktoré spôsobujú značné emisie, to znamená, že globálneho hľadiska produkcia mesa e, tvorí 18 objemu všetkých emisí. Pokiaľ ide o globálnu individuálnu dopravu, letecká e, doprava, cestná doprava, lodná doprava, dosahuje celkovo približne 14 Takže chcem sa spýtať, či v Paríži budete hovoriť o tejto téme, budete ďalej pokračovať v tabuizácii tejto oblasti, alebo budete o tom otvorene hovoriť. Mne by zaujímal váš, otvor, váš názor, či budete o tom hovoriť v Paríži a pokúste sa niečo zmeniť. Thank you very much, and now Miss Bonafé. Ďakujem pekne, teraz pani Bonafé. Buonasera commissario, mi associo anch'io ai ringraziamenti per la... Dobrý večer, pán komisár. Ja sa chcem poďakovať za to, že ste prišli dnes medzi nás a že nám poskytujete vaše informácie a odpovede. Takže Paríž sa už blíži, myslím si, v najbližších mesiacoch. Všetci budeme pozerať smerom do Paríža. Veľmi dôležité bude toto podujatie. A vy spolu s hlavami štátu a vlád máte veľkú zodpovednosť, už tom hovorili viacerí kolegovia, potrebujeme mať ambiciozne ciele a dobrú dohodu a myslím si, že nestačí iba povedať, že, to, že tá úroveň je nedostatočná. Dôležitá je implementácia v praxi. Myslím si, že potrebujeme mať investície, konec koncov ste o tom sám hovorili. My potrebujeme verejné investície, to je dôležité, ale takisto aj súkromné a myslím si, že súkromný sektor má tiež veľký záujem, pokiaľ ide to rokovania v Paríži. Táto dohoda má aj určité právnické prvky. Ide tu o to, ako vlastne naformulovať jednotlivé ciele a tu ide, to je veľmi rozhodujúce z hľadiska mobilizácie súkromných zdrojov, vy ste hovorili už o Junckerovom pláne. Teraz moja otázka. Ako sa vy pozeráte na ten potenciál, ktorý máme v Európe, ako ho môžeme využiť? a ako to prepojiť s Junckerovým plánom a ako je možné vytvoriť platformy, ktoré sa vlastne budú zapodievať tou témou klimatických zmien. No a na záver, a akým spôsobom môžeme najlepšie využiť ten Green Carbon Fund OSN. Ďakujem pekne, pokračujeme v diskusii. Zahvaľujem, gospodine predsedniče. E... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vítam vás medzi nami, pán komisár. Dnes sme si vypočuli určité rozporúplné informácie. To znamená, že na jednej strane komisia hovorí o ambicioznych klimatických cieľoch a o tom, e, že Európa chce byť lídrom na globálnej úrovni. No a potom na druhej strane sa hovorí o tom, že sme ešte veľmi závislí na uhlí, lebo každý členský štát má právo si sám stanoviť svoj energetický mix. Potom je tu ešte druhý taký rozpor. Pred niekoľkými dňami podpredseda komisie Ševčovič sa vyjadril v Belehrade, hovoril o problematike obnoviteľných zdrojov energií, hovoril o udržateľných zdrojoch energií a povedal, že to je vlastne tá zlatá baňa a to by nám umožnilo, aby sme sa stali lídrami na globálnej úrovni a že by sme mali menej využívať ropu, No a potom sú tu dva štáty, Taliansko a Chorvátsko, ktoré zvyšujú svoju produkciu ropy, ktorá potom ide aj do iných štátov, do Čiernej hory aj do Albánska. Takže je tu táto skutočnosť, že tieto štáty si zachovávajú vo svojom energetickom mixe e, fosílne paliva na vysokej úrovni a dodávajú viac fosílnych palív do energetického mixu, takže to je v absolútnom protiklade s tým, čo skonštatoval podpredseda komisii, ktorý je zodpovedný za energetickú úniu. No a ešte môžeme aj nadväzať na to, čo bolo v tejto súvislosti skonštatované. Preto mňa by zaujímalo, pán komisár, akým spôsobom vy chcete presvedčiť členské štáty a kandidátske štáty, aby sa pripojili k tým cieľom energetickej únie v tom zmysle, ako to popísal podpredseda komisie Ševčovič, v tom zmysle, aby znižovali podiel fosílnych palív vo svojich energetických mixoch a akým spôsobom chcete presvedčiť tieto štáty, aby išli smerom k obnoviteľným zdrojom energii. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz pani Kadenbach. Ďakujem pekne za slovo. Bolo položených množstvo otázok a ja by som chcela doplniť ešte dva body. Tak ako povedal Jo Leinen, aj mňa veľmi teší, že pokiaľ ide o smernicu o ekodizajne, chcete, aby zhrávala dôležitú úlohu. A potom je tu ešte jedna dôležitá veta, lepšie komunikovať s občanmi, totiž to, ako sme zažili predovšetkým v rámci predvoľbnej kampane, pokiaľ išlo európske voľby. Toto je jedna z tém, ktorá je populistická z negatívneho hľadiska, hovorí sa o nadmernej regulácii, tak sa o tom komunikovalo a mňa zaujímajú vaše komunikačné stratégie, keďže toto považujem za jednu zásadných tém z hľadiska budúcnosti, tu ide o tie energie, ktoré môžeme ušetriť a to sú vlastne tie najlacnejšie energie. Druhá otázka, aj keď to priamo nespadá do vašej oblasti pôsobenia, ale v posledných rokoch tu bola, alebo v poslednej dobe tu bola intenzívna diskusia o útokoch hackerov a ešte sa tu objavil aj thriller rakúskeho autora na tú tému a ja sa chcem spýtať, vy ako komisár pre energiu, akým spôsobom môžete spôsobiť v oblasti energetické únie, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok alternatívnych sietí, ak teda ide o také možnosti, ktoré sa týkajú toho, že je tu citlivá infraštruktúra, ktorú môžu krátkodobo alebo dlhodobo nejakým spôsobom obmedzovať hakery. Ďakujem. Thank you very much. And now... Ďakujem pekne. Teraz pani Kabezon señor presidente. Y bueno, señor Cañete, yo... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán Kañete. V zásade sa už takmer všetko skonštatovalo. Ja by som chcela len nadviazať na niektoré témy. Politika, ktorá sa týka odklonu od uhlíka, klimatické zmeny, boj proti ním. Toto všetko si vyžaduje mm, nové štrukturovanie trhu s elektrickou energiou Musíme to mať obnoviteľné zdroje energii, nové technológie, ktoré sa musia vyvinúť. to ide o produkciu, ale aj skladovanie elektrickej energie. No a ide o to, aby spotrebiteľ mali prístup k obnoviteľným zdrojom energii. No a tu chcem položiť hneď prvú otázku. Podpora a regulácia zo strany komisie. Tu ide obnoviteľné zdroje energie, a v tejto súvislosti zohrávajú jednotlivé združenia a napríklad družstva dôležitú úlohu, pokiaľ boj proti klimatickým zmenám. Takže potrebujeme zabezpečiť to, aby sme mali dobre fungujúci trh s elektrickou energiou, potrebujeme mať investície do obnoviteľných zdrojov a do energetickej účinnosti. A tu chcem povedať, že pokiaľ ide o ambiciózne ciele, tak ako to požaduje parlament, môžu vyslať správny signál smerom trhom a producentom. Pevne verím, že tie rokovania v Paríži budú úspešné, pokiaľ stratégiu do roku 2030. Ďakujem pekne. Teraz posledný rečník, pán Belet. Thanks, uh, very much. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že môžem položiť poslednú otázku. Dobrý večer, pán komisár. Ja sa nechcem spýtať na vec, ktorá sa to ešte nespomenul, MSR, trhová stabilizačná rezerva, pán Grote, áno, rokovanie prebieha, budeme mať trialog, dôležitý trialog budúci týždeň. A pevne verím, že členské štáty, ktoré sú možno prítomné a, a možno aj tu, budú mať jasný signál a že sa približia k pozícii parlamentu. A som si istý, že vy, pán komisár, pracujete tým istým smerom ako parlament. Mám konkrétnu otázku, pokiaľ ide o ETS Jeden z faktorov úspešnosti konferencie v Paríži v decembri je práve ETS. Všetci vieme, že Európska únia chce zreformovať ETS, aby bol odolnejší, robustnejší. A samozrejme, vy viete lepšie ako my, že je tu ochota prepojiť systém ETS EU s globálnymi systémami a prepojiť to aj s tým, čo je nám najbližšie Švajčiarsko, takže aké sú konkrétne plány komisie, pokiaľ ide ETS a ETS EU prepojiť so švajčiarským systémom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne a teraz pán komisár, dostali ste mnoho otázok a máte dostatok času na zodpovedanie. Nech sa páči. was Καρδίνη. Uh, Pani Gardini sa pýtala na pozíciu komisie, ako členské štáty využijú pravidlá pre štátnu pomoc. Áno, sú tam rozličné pravidlá, ide o to, ako harmonizovať tie podmienky. Sú tu určité politické výzvy, Takéto dohovory by sa opierali o tie voľné povolenky, ktoré by sa stiahli z toho objemu pre priemysel a potom by to vlastne táto voľná alokácia by bola potom podstatne už nižšia pre energeticky náročný priemysel. No ale tu ešte ďalšia vec, tu ide obsah uhlíka, pokiaľ je elektrickú energiu produkovanú v EÚ. Tam sú veľké rozdiely v jednotlivých e, regiónoch 10 násobok Takže pokiaľ ide harmonizáciu, sú tu veľké výzvy, mohlo by to narušiť trh. Z tohoto dôvodu európsky lídry v oktobri rozhodli, že je dôležité pokračovať v istúcich opatreniach a iba v primerných prípadoch sa poskytnú kompenzáciu. Komisia chce posúdiť, aké sú možnosti v tejto oblasti a to preto, aby sa zabezpečilo to, aby to bolo dobre rozdelené naprieč celým trhom, a je to tak, že v niektorých členských štátoch to ide lepšie, niekde horšie, sú tam pomerne veľké rozdiely, pokiaľ ide o podporu v tejto oblasti, takže musíme sa tým zapodievať, ale je to úloha, ktorá je veľmi zložitá na vyriešenie. eh... Pokiaľ ide o problematiku medzinárodnej leteckej dopravy, musíme dosiahnuť pokrok v roku 2016, bo ináč naša pozícia bude extrémne zložitá v Európe a musíme prijať rozhodnutie, musíme viesť diskusiu, tak komisia ako parlament, pokiaľ ďalšie kroky, ide o to, ako dosiahnuť pokrok, tej aktuálnej situácii existujú možnosti globálnych opatrení, ktoré by sa uplatňovali na celom svete. Potom je tu ešte aj organizácia IMO, kde na úrovni EÚ vyšleme veľmi dôležitý signál na najbližšie zasadnutie v Londýne v máji, ako aj pokiaľ konferenciu OSN v decembri v Paríži. Letecká doprava, a lodná doprava mali byť zohľadené v, vo výsledkoch z Paríže, podobne ako vlastne Montrealský protokol. Ak chceme riešiť klimatické zmeny, musíme riešiť všetky zdroje emisí, tak aj námornú dopravu. Je tam Montrealský protokol a fluoridované plyny, tak aj to musíme zohľadniť. Pokiaľ je parížský protokol, tam je už určitý pokrok, je tu ochota pri spomínacími návrhmi a pokiaľ ide o európsky návrh, ten je akceptovateľnejší pre rozvojové štáty, ale samozrejme uvidíme, aké budú ďalšie návrhy iných štátov, má sa trošku skomplikovať, ale myslím si, že pokiaľ ide Montrealský protokol, je tam určitý, určitý postup, možnosť postupu ďalej, zabezpečenie podpory bude veľmi dôležité, potrebovať spoluprácu Sávskej Arábii, pokiaľ tieto otázky, lebo patrí medzi tie najzložitejšie krajiny z tohto hľadiska, takže musíme tam viesť o rokovania v tom zmysle, aby sme dosiahli zhodu a vyriešili čo najviac problémov. Well, the problem of, of the utilization of, of, of uh, fossil... Pokiaľ je využívanie fosílnych palív, členské štáty si môžu sami stanoviť energetický mix. Zároveň sú tu ciele, ktoré sa týka znižovania emisí, to sa bude týkať sektorov ETS a mimo ETS. Sú tam stanovené ciele, pokiaľ ide túto oblasť. Náš skutočný problém sa týka riadenia. Ak sa nám podarí vytvoriť fungujúci systém riadenia, kde bude pod, ktorý bude kontrolovať kroky v tejto oblasti, tak v štátoch, ktoré majú určitú autonómnu alebo federálnu štruktúru, tam sa vytvoria systémy, kde je dôležité stanoviť, kto nesie zodpovednosť za rozhodnutia, pokiaľ ide vykonávacie opatrenia, to tie sa netýkajú niekedy iba štátov centrálnych, ale vlastne aj ďalších úrovní. Ale je to vnútroštátny cieľ, no a to znamená, že členský štát je zodpovedný a musí zabezpečiť systém takového dialógu a takto posúdiť akým spôsobom sa dosahujú tie ciele, pričom je tam to, ten globálny cieľ pre regióny ako aj štáty ako také. Pokiaľ ide o dopravu, pani Dali hovorila o doprave a o tom, akým spôsobom vlastne budeme riešiť ten problém týkajúci sa dopravy. My sme sa rozhodli, že to budeme riešiť mimo e, sektorov ETS, takže tam bude aj príslušná konferencia, kde sa zvolil holistický prístup. Takže pokiaľ je znižovanie emisí v doprave, tu nie je len znižovanie CO2 prostredníctvom spotreby, ale ide tu o dopravné riešenia, vplyv na mobilitu, akým spôsobom organizovať dopravu v mestách. Je to komplexná otázka a preto sa uskutoční veľká konferenciu, na úrovni viacerých komisárov, ako vytvorí vlastne globálny holistický prístup. No a pokiaľ ide o biopaliva a paliva budúcnosti a ILUK, je dôležité zabezpečiť bezpečnosť a istotu pre investorov aj do budúcnosti. To znamená, že pokiaľ ide o smenču týkajúci sa kvalitu palív, tak tieto legislatívne akty sa musia revidovať. Musíme to vykonať pre rokom 2020, aby priemysel mal jasnú predstavu o tom, ako má ďalej postupovať. No, takže pokiaľ ide o položenú otázku, ktorá sa týka aj právnych systémov, a pokiaľ ide o energetickú účinnosť, áno, tam je dôležité revidovať legislatívu, je dôležité zabezpečiť všetko preto, aby sa pravidla uplatňovali primárnym spôsobom, musíme analyzovať situáciu za každý členský štát, či teda tie prijaté zákony sú v súlade s európskou legislatívou a je dôležité držať ten limit 20% v tomto rámci, a budeme sa snažiť postupovať čo najtvrdšie. Spolupracujeme s členskými štátmi, snažíme sa revidovať technického hľadiska a možnosti implementácie. Ale my nechceme sankcionovať členské štáty. Našim účelom je, aby táto smernica bola aplikovateľná. Niektorým členským štátom radíme, niektoré majú dosť takú solidnú administratívu, takže my sa chceme s, e, takýmto spôsobom postaviť k tomuto riešeniu. Ďalšia otázka tá sa týkala čo ako vlastne stratégia obnoviteľných zdrojov bude vyzerať. My odprezentujeme, respektíve sa snažíme rozvinúť taký politický dokument na úrovni komisie, kde bude určitá stratégia ohľadne toho, že čo vlastne Európska únia potrebuje na to, aby sa mohla stať číslom 1, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje. Takže urobíme takú celkovú reflexiu, strategický dokument, aby sme urobili prehľad tých krokov, ktoré sa dajú v jednotlivých oblastiach urobiť, tak interne, ako aj pokiaľ ide o infraštruktúru, pokiaľ ide o podporný systém, inováciu, všetko urobíme v tom zmysle, aby jednoducho sme boli tými lídrami v tejto oblasti. Pán Leinen sa pýtal ohľadne Paríže, čo sa dá urobiť na to, aby sme boli skutočne e, jednotkou. Je jasné, čo potrebujeme. Potrebujeme začnú tie rokovania, takže potrebujeme určité ciele. A niekto už povedal, že posledné veci, posl- rozhodnutia poslednej minúte jednoducho nezachránia situáciu, ale treba povedať, že táto konferencia je v poslednej, sa koná na konci e, časového programu. Máme tu 100-stranový dokument v Paríži, Musíme dosiahnuť rozumnú dohodu, aby to bolo jasné, venovať sa všetkým záležitostiam nemôžeme napísať 100 strán, pretože 100 strán to je 400 programov. My, urobíme, my musíme robiť pokrok ešte pred Parížom. Čo by teda chcela Európska únia mať? Poprvé, chceme protokol, záväzný nástroj, protokol. A po druhé, dlhodobý cieľ. Prečo? Pretože musíme vedieť, kam chceme ísť. Musíme vedieť, že chceme 60% redukciu v porovnaní s rokom 2010 a to globálne. Po tretie, dynamický proces obnoviteľných zdrojov, kde budú transparentné ciele stanovené, aby sme mohli monitorovať, čo sa deje, aby sme mohli vypočítať dopad týchto opatrení. A potom môžeme postupovať ďalej. Potrebujeme aj finančný balíček, rozumný, adaptáciu priamo v teréne. Musíme, sa, musíme do toho začleniť aj uhlíkový trh, Montre, montrealský protokol a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto budeme pokračovať. Áno, pri rokovaní sa to všetko môže ešte zmeniť, ale transparentnosť, zodpovednosť, dynamická, dynamické ciele, to je fundamentálne pretože ak začneme revíziu až v roku 20, 2025, tak už nemôžeme eh, nič urobiť. My potrebujeme konkrétne kroky. Musíme sa pozrieť na to, že koľko krajín eh, sa ako vyjadrí. My chceme, aby každá jedna krajina prišla so svojimi záväzkami. Aj malá krajina niekde v Pacifiku musí prejsť konkrétnymi cieľmi. Na to, aby sme mali financie na adaptáciu a na technologický transfer, musíme žiadať, aby ľudia ratifikovali zmluvy, aby sa urobili takéto záväzky, mitigačné závisky, pretože toto vlastne ovplyvní výsledok toho rokovania. To sa bude týkať všetkých. Samozrejme, rozvoj, rozvinuté krajiny budú mať vyššie takéto ciele. Ale nechcem, aby to boli nejaké bariéry medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, pretože tu máme napríklad aj Brazíliu, Nemôže sa predsa Brazília porovnávať s Malawi. Takže jediná rozvojová krajina, ktorá prišla s nejakými e, vysokými cieľmi, tak to bol Gabon v Afrike a Mexiko. Ale Mexiko takisto nespadá do tejto skupiny, ale je tu veľká zmena, ktorú máme. Máme tu napríklad Čínu. Čína je teraz už v pozícii, kde môže urobiť viacero zmien. Brazília, India. To sú jedni z najväčších hospodárstiev na svete. A v boji e, proti globálnym klimatickým zmenám musia niečo urobiť. Takže toto je vlastne odpoveď na vašu otázku, pán Leinen. Čo dosiahneme, ako dosiahneme dobrý výsledok. Bude to ťažké, ale musíme nájsť spoločný, spoločnú dohodu, každý sa musí k niečomu zaviazať. Sú tu niektoré krajiny, ktoré nechcú mať nejaké dlhodobé záväzky a oni hovoria iba o tých krátkodobejších, ale ak nemáme dlhodobé záväzky, ako to budeme merať? Ale jednoducho sa snažíme, ale je to ťažké, pretože čakáme, ako nadviažeme na tie výsledky IPCC. A takisto to bola otázka, ktorá sa týkala toho, čo sa deje ekodizajnu. Pri ekodizajne máme také problémy, že elektrospotrebiče, ktoré sú na trhu, prinášajú určité úspory, zhruba 400, 470 eur pre domácnosť, takže to je dosť. Skladka peniaze sa šetria a to je napríklad, týmto ekodizajnom sme ušetrili toľko, ako je rozpočet pre Taliansko, ale napríklad ako, pokiaľ ide o oblasť aut, tak treba si uvedomiť, že tu máme veľa prístrojov, ktoré sú zastarané. Takže čo navrhujeme? Aby niektoré členské štáty vytvorili niektoré schémy dekomisné na to, aby obnovili staršie spotrebiče, aby to malo pozitívny vplyv na rozvoj priemyslu a priniesie to určitú efektívnosť. Niektoré členské štáty to robia už dobrovoľne, toto robíme aj s motorovými vozidlami. Sú tu určité schémy, kde sa nahrádzajú staré auta novými. Idú do šrotu, sú tu malé dotácie, krajinu, ktorú poznáme najlepšie, tak tam sme mali takýchto 7 plánov, aby sa jednoducho flotila automobilová vozový park obnovil. Takže takýmto spôsobom sa tá efektívnosť dosahuje. A toto je ten spôsob, ako postupovať. Pán Gambus. Spomínal problematiku no, ak členský štát urobí ten krok, že prerozdeli svoje ciele e, v obnoviteľných energiách na svoje teritoria. Doteraz sme to neurobili, alebo mnohé členské štáty to neurobili a to je veľa zložitejšia diskusia, pretože keď už je zložitá, to vám môžem vás môžem ubezpečiť, rozdeliť ciele, pridelovať kvóty, ktoré nie sú ETS do členských štátov, tak si, e, do členských štátov, štátov, tak si predstavte, aké je to zložité. Plyn, možnosti skvapalneného plynu sú obrovské, na Pirenejskom polostrove určite. Máme dva plynovody z Alžírska, máme tam skvapalňujúce stanice a máme schopnosť a možnosť týmto skvapalneným plynom e, zásobovať Portugalsko, Španielsko, Francúzsko a cez Francúzsko by sa to mohlo napojiť na európsku sieť a čo chce urobiť komisia cez Španielsko, teda túto časť Európy, po Baltie, juhovýchodnú Európu, vyriešiť teda ten nedostatok prepojení. Dúfame, že tieto projekty elektrické prepojenia podmorským káblom, tie Pirenejské, ktoré sú tri pod, stredomori, pod stredozemným morom, tak to takže to dosiahneme a dohoda medzi francúzským prezidentom, španielským predsedom vlády a portugalským, tak ide týmto smerom obnoviteľné. Je pravda, že rozvoj obnoviteľných zdrojov e, vplyv, na to vplývajú mnohé sektory. Uvidíme, či ten cieľ 20% v roku 2020 dosiahneme. Tiež je pravda, aj tu treba popracovať na prepojeniach harmonizovať. Komisia by chcela, aby systém podpory obnoviteľných zdrojov sa sústredil viacej na trh a už viaceré členské štáty idú týmto smerom prostredníctvom dražiet. Pani Dams, pán Dams, opravuje sa rečník. problém biopalív budeme revidovať celú túto legislatívu ako celok a pozrieme sa na to znovu. Máme s tým veľa problémov, ja viem, že ich je naozaj veľmi veľa. Chodí to hore dolu, potom sa stanovia nejaké limity, tie sa potom zmenia. A ja som vďačný EP za veľmi konštruktívny prístup k tomuto balíku. Keď potom robíme nejaké odhady a vychádzame z roku 2012, Pán Farias tiež hovoril o biopalivách. Je jasné, že budeme sa naozaj ďalej veľmi snažiť, aby sme rozvinuli inovatívnu politiku a jedna kapitola sa bude týkať určite úsilia a finančných prostriedkov, ktoré sa na to budú musieť vyčleniť. V biopalivách je to vec, ktorá sa rozvíja veľmi pomaly a v budúcnosti sa budeme musieť viacej snažiť znižovať. Pán Ek sa týkal alebo sa e, vyjadril k problému plnohospodárstva, intenzívneho chovu Rozhodli sme sa zaviesť luk. A hovoríme teraz s členskými štátmi o tom, ako to zrealizovať. Je to autonómny spôsob využívania pôdy a lesníctva poľnohospodárstve sú emisie, v tom lesníctve musíme veľmi jasne zadefinovať, aký je dopad poľnohospodárskeho sektoru. Nemyslíme len na chov dobytka, ale na celý poľnohospodársky sektor, čo sa s tým deje, aké sú celkovo emisie tohto sektoru. Samozrejme závisí to aj od toho, ako to budeme počítať. Musíme mať aj správne matematické metódy. A to tiež musíme e, začleniť do, do tej našej snahy dosiahnutia cieľov. Je dôležité, že aby sme dosiahli kompromis, potrebujeme 100 miliónov dolárov do roku 2020 Ide aj o verejné, aj o súkromné financie. A my musíme zistiť, kde sa nachádzame teraz. 40 až 148 a je ťažké prepočítať podiel súkromných investícií, hlavne na adaptácia. Tiež je niekedy ťažké spočítať čo vlastne členské štáty dávajú na účely riešenia klimatických zmien. Musíme spočítať, čo robí súkromný sektor, aby sa adaptoval na novú situáciu, pretože často ide o veľké prístavné hrádze, ochranu pobrežia a je ťažké ho spočítať podiel verejného alebo súkromného sektora, ale tiež je potrebné, aby sa získali súkromné finančné prostriedky, aby tu bolo priateľské prostredie pre e, investície, jasné regulatórne prostredie aj v rozvojových krajinách. tieto rozvojové krajiny musíme presvedčiť, že ak budú mať jasne nastavené pravidla, tak a prídu aj tie investície. Ale ak je tu nejaké regulatórne riziko, tak je samozrejme problém. Pán Sil, to bola naozaj ťažká otázka. Rozpory v oblasti fosílnych palív. Ja som povedal, že máme ambiciózne ciele. Pozrite sa na tie indisy, ktoré máme na stole, čo prišlo od Švajčiarska. Oni boli prví, ktorí si stanovili ten tvoj, svoj príspevok NDC, potom EU, potom USA, potom Mexiko. Lichtenštajsko, Gabun, Mexiko, Norsko a tak ďalej. Zatiaľ máme ambiciozne záväzky predložené e, zo strany EÚ. Je to a sú to asi 4 domáce bez zahraničných úverov, takže to robíme v rámci nášho územia. Je to vlastná naša snaha za naše peniaze. Tento cieľ musíme dosiahnuť tak, no chceme znížiť emisie o 40%, ale musíme zároveň zvýšiť energetickú účinnosť. A ak si vezmeme členský štát, ktorý má určitý podiel fosílnych palív, tak to síce môže urobiť, ale ide o to tiež, akú sme si zvolili a musí to stanovovať aj v iných e, oblastiach, ako je chladenie, kúrenie, polnohospodárstvo, doprava a tak ďalej. Takže je celá séria možností, kde je to možné vyrovnať. Hovorím o členských štátoch, ktoré si ponechávajú v energetickom mixe fasilné paliva, ale je potrebné sledovať, akým spôsobom sa ciele v tom, ktorom období plnia. A to znamená veľkú prácu. Ďalší ročník hovoril o ekodizajne a tá smernica je dobrá, ale potom sa z toho vyťahlo pár vecí a potom to ostatní kritizovali, ale to je veľký pokrok pre spotrebiteľov. Je to efektívnejšie, účinnejšie, takže 470 eur úspor na domácnosť a to naozaj funguje a vďaka tomu EÚ je lídrom v inováciách, funguje to, ale musíme veľmi starostlivo voliť, ktoré sú tie Nové produkty musia byť vysoko účinné a musíme byť v spolupráci s e, organizáciami spotrebiteľov. Treba s nimi viesť veľký dialog a treba im poukazovať na výhody tejto politiky skôr, než to niekto začne kritizovať, pretože inak by sa povedalo, že komisia chce len niečo obmedzovať, ale ak chce obmedzovať, ja neviem, výkonnosť vysávačov alebo mrazničiek alebo počítačov, ale v skutočnosti sa to všetko zlepšuje, takže komisia bude veľmi pozorne eh, voliť nové produkty. A potom tu bola otázka, trhového dizajnu alebo priemyslového vzoru. A to oznámenie o energetických značkách. Je to jedna tá vec, ku ktorej sa dostaneme. Buď zabezpečíme rozvoj, ale musíme si uvedomiť, že tento proces musí byť usporiadaný, pretože sieť eh, ich príjma obnoviteľné sú veľmi variabilné, je tam kogenerácia, spotreba vlastnej produkcie a tak ďalej. Budeme venovať špecifickú kapitolu, ako riešiť tieto zdroje energii, aké sú postupy na odporúčanie členských štátov. Máme generáciu alebo generovanie energie, ktorá sa začlenuje do siete a podobne. Treba na tom teda pracovať. Sí, había una pregunta sobre las. En mis intervenciones como comisario, tener planteamientos Ja som ako komisára vždy chcel mať európske prístupy a nie národné španielské. Ja nie som španielský komisár, ale som komisár pre Európu snažím sa nejakým spôsobom neobhajovať jednu národnú vládu, neprospech druhej či podobne. Moje dlhé skúsenosti v environmentálnych krízach mi hovorí, že keď dojde k vypusteniu alebo k úniku ropy do mora, a v Španielsku sme mali e, veľa takých prípadov, napríklad prestíž, e, musia byť protokolizované postupy. A teda, čo sa robí, aplikuje sa protokol podľa toho, čo čítam v tlači. Protokoly sa plnia, záchrana na mori, e, príprava na zemi. Ako vždy v týchto prípadoch dochádza k veľkému alarmu. Je to normálne, pretože sú postihnuté morské ekosystémy a treba ich uchovať. E, nemôžem vám teraz odpovedať ako európsky komisár, ako bývalý minister pre životné prostredie, ktorý pozná tieto situácie. Existujú teda určité protokoly, ktoré treba aplikovať a z každého takéhoto prípadu sa poučíme a potrebujeme mať viacej nástrojov. Zdá sa, že v hĺbke 2500 metrov pod morom podmorské roboty sa snažia uzavrieť ten otvor eh, v lodnom kýli, aby nedochádzalo k väčšiemu úniku. Posledná otázka na Švajčiarsko. No, želáme si, aby všetky svetové trhy boli integrované. Ide teda o to, aby sa tie trhy s uhlíkom integrovali. Naše prenosové systémy sú prepojené ale teraz rokujeme so švajčiarskou vládou, kde sa snažíme vyriešiť tieto problémy. Riešia to aj predarbitrážne súdy a tak ďalej. A sú tu určité kauzy, ktoré sú v rokovaní. A prvý trh, ktorý sa prepojí, bude pravdepodobne Švajčiarsko a potom pôjdeme na tie ďalšie trhy. Spolupracujeme aj s ďalšími krajinami a snažíme sa, aby sa rozvíjali rovnako ako my. Nám ide o Čínu a USA. Posledná otázka. Uhlie, opakujem. Budeme naďalej podporovať projekt ukladania uhlíka, pretože keď sa nám táto technológia vydarí v budúcich rokoch, tak uhlie bude môcť zostať v energetickom mixe bez toho, že by to bolo prekážkou pre dosahovanie globálnych energetických cieľov. V roku 2050 ale nám ide o zníženie o 40 emisí v roku 2030. To je cieľ. A v 50. roku je ten cieľ EU 60 A v roku 2100 nula. Takže aby sme sa mohli pripraviť na budúcnosť, a aby sme naozaj išli tou správnou cestou, tak musíme vyvíjať túto technológiu ukladania uhlíka. Komisia to bude podporovať aj v rámci projektu Horizont 2020. A vždy sa budeme snažiť o vývoj až do fáze uvedenia na trh. A venujeme tomu naozaj veľké úsilie much, Ďakujem veľmi pekne, pár komisár, za všetky vaše odpovede aj za veľmi dobrú spoluprácu a dialogu s týmto výborom. Skôr než ukončím tento výbor, tak by som sa vrátil ešte k bodu 3 tohto programu. Na som zabudola, to je schválenie zápisníc 29. januára a 18. marca. Ak nemáte pripomienky, tak budeme tieto zápisnice písnice považovať za schválené. A chcem vám pripomenúť, že ďalšia schôdza bude v Bruseli 6. a 7. mája. A želám všetkým dobrú chuť k večeri. Sì, un attimo facciamo tutto.